opatrenia, ktoré majú zaručiť jeho obnovu. Bol vypracovaný plán financovania a má samozrejme dopad na rozpočet. Nemá to dopad na záväzky, na výdavky, ale ovplyvňuje to e, e, harmonogram vyplácania. Ide o to E, urýchlene vyplatiť prostriedky Grécku, tých 5%, ktoré sa zoberú zo štrukturálnych e, prostriedkov, tie sa vyplatia okamžite a v rámci spolufinancovania mm, naozaj to bude pôsobivé, pretože EÚ mm, sa bude podielať do výšky 100%, Takže je to skôr exkluzívne financovanie a nie spolufinancovanie zo strany EÚ. A pokiaľ ide o programy a prijaté záväzky, pôjde o to rýchlejšie vyplatiť um, prostriedky vyplatené v rámci predfinancovania um, Gestorský výbor REGI v zmysle článku 50 e, rozhodol, že predloží zjednodušenú správu, tak aby sa nejako e, ne, o, neskorili rozhodnutia ani hlasovanie Európskeho parlamentu. My sme na zasadnutí koordinátorov hovorili o tomto bode dnes ráno. Rozhodli sme sa, že neprídeme so stanoviskom, ale budem to iba list, ktorý ja ako predseda podpíšem a v tom liste budeme od komisie žiadať niekoľko upresne, o niekoľko upresnení, hlavne čo sa týka e, intervalov e, tých platieb. E, na jar bol dobrý trialóg o, o termínoch vyplácania. Je jasné, že to dopad mať bude na tento kalendár a preto by sme chceli isté úpravy. Pán Freza tu je prítomný. Možno by mohol stručne povedať, aké opatrenia má na mysli komisia a s akým dopadom máme už teraz počítať. Pán Preza. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem pripomenúť, že 17. júla Európska komisia predložila návrh. Ale ak dovolíte, budem pokračovať v angličtine, keďže to mám pripravené v angličtine, hovorí rečník. Takže sa pozmenilo nariadenie, ktoré sa uplatňuje na štrukturálne fondy. Ide o to vyriešiť e, vážny e, problém s likviditou Grécka. Vieme, aká dramatická situácia tam panuje. Stručne tie navrhované zmeny týkajú sa nových programov na rok 2014-2020 a na nové programovacie obdobie 2007 až 2014. Pre nové programy sa navrhuje zvýšiť mieru predfinancovania. Vypočíta sa z celkových prostriedkov vyčlenených pre Grécko počas tých 7 o rokov 14,6 miliardy eur, čiže zvýšiť to o 7 percentuálnych bodov. Bude to mať dopad na frontloading, inak by to bolo rozdelené na celé to obdobie a ten frontloading bude predstavovať asi miliardu. V roku 2015 polovica, pol miliardy a potom zvyšná polovica v roku 2016. Naviac je tu aj ustanovenie mm, mm, o rýchlej implementácii, pretože Treba investovať a vytvoriť podmienky na ozdravenie rastu a zamestnanosti. Takže toto predfinancovanie musí byť sprevádzané aj žiadosťami o platbu. Komisia ich musí obdržať do konca 2016 pretože inak to predfinancovanie, ktorého by sa to netý, tieto žiadosti netýkali, by museli byť preplatené, vrátené. Takže chceme čo najviac stimulov pre investície do greckého hospodárstva. To bolo k súčasnému programovaciemu obdobiu a potom sú dve e, Mm, dva návrhy, ktoré sa týkajú predchádzajúceho obdobia. To, ten prvý návrh sa týka e, toho, aby od roku 2020 bolo uvoľnených tých posledných 5 ktoré majú byť vyplatené. To predstavuje e, programy na roky 2007-2013. Podľa súčasných pravidiel e, je to tak, že tých posledných 5 za to 7-ročné obdobie bude vyplatených až po ukončení programov a to kvôli rôznym krokom, ktoré musia byť e, prijaté e, by to nebolo pred rokom 2017 možné. Mm, zmena navrhuje výnimku z týchto pravidiel a možnosť vyplatiť tých posledných 5 už od roku 2015 a vypočítavalo by sa to za e, predchádzajúce obdobie 2007 až 2013. Druhá zmena, doplnenie sa týka toho, čo uvedol už aj pán predseda, a síce, že financovanie projektu môže byť plne pokryté tým spolufinancovaním, aj keď to predstavuje 100%. No a tieto dve zmeny a doplnenia prípade programov na roky 2007-2013 je v podstate ďalším pilierom predfinancovania, ktoré sa má uskutočniť v roku 2015 a 2016 a nie neskôr. Pre tú 1,2 miliardy sme skonštatovali, že teda polovica bude vyplatená z rozpočtu na rok 2015 a druhá polovica z rozpočtu na rok 2016. Takže pre predfinancovanie to znamená, že v roku 2015 bude o miliardu viac platieb v roku 2015 a rovnako aj v roku 2016. Takže otázka znie, či je to možné v rámci e, platobných záväzkov na rok 2015 a 2016 v dôsledku toho, čo navrhla komisia. Máme odhady e, platieb. Vychádzame z toho, čo mali členské krajiny zaslať do konca júla komisie a ide o ich odhad, eh, alebo teda odhad žiadosti v tomto a budúcom roku. Eh, ešte sme všetky tieto odhady neobdržali. Zhruba polovica chýba, ale eh, na rok 2015 sú odhady e, tradične presnejšie, členské krajiny nejak presnejšie e, odhadu, vedia odhadnúť, e, aké budú žiadosti predložené v roku 2015, ktorý už beží. Už e, došlo k niektorým omeškaniam pri nových programoch a e, e je tu menej žiadosti ako to, čo krajiny odhadovali ešte v januári. E, Takže my síce vychádzame z neúplných informácií, ale odhadujeme, že budeme schopní pokryť e, tú dodatočnú miliardu v roku 2015, takže nie je potrebné zvýšiť platby v roku 2015. 2016. Tu je to nie je až tak e, jasné v tejto chvíli, pretože presnosť e, odhadov členských krajín nie je taká ako v súčasnom roku, ktorý už beží. Takže chybovosť e, z našej skúsenosti predstavuje 11 zhruba, taká je naša skúsenosť. Takže to treba mať na pamäti, aj keď budem uvádzať tie čísla. Ale um, a to tiež e, súvisí s istým s istou redukciou odhadov členských krajín 2016. Teda e, zdá sa, že by tiež bolo možné pokryť tú ďalšiu miliardu v roku 2016 taktiež. Takže zatiaľ nie je potrebné zvýšiť e, platby. Toto by nejako neohrozilo odsúhlasené e, parametre plánu platieb. Všetko by to bolo ešte stále v súlade s cieľmi, ktoré e, sa týkali úrovne nezaplatených e, e, faktúr na úrodi 20 miliard e, koncom tohto roka a nie viac. A taktiež zároveň, aby sa odstránil mimoriadne vysoké nahromadenie týchto faktúr do konca roka 2016. Teda, takéto sú v tejto fáze informácie, ktoré vám môžem poskytnúť a veľmi rád odpoviem na prípadné otázky. Ďakujem. Merci, monsieur Freza, pour ces précisions. Ďakujeme pekne za e, tieto upresnenia. Je to dobrá správa, že to nebude mať dopad na programovanie platieb, ale e, zároveň vidíme, že viacero úloh e, sa bude musieť odložiť. Programy zatiaľ nebudú môcť začať fungovať tak, ako sa plánovalo. Európa chce podporovať investície, ale je tu isté riziko akéhosi protirečenia dohoda s Gréckom bola natoľko dôležitá, Na tom sa všetci zhodneme, ale potrebujeme v každom prípade isté upresnenie. Máte pravdu vo vašom liste, mm, keď hovoríte, že tieto upresnenia sú nevyhnutné. Bude to mať dopady aj na prostriedky v oblasti pladeb, ktoré už teraz sú v ťažkostiach a rada by preto mala pri platbách byť o niečo zhovievavejšia. Dúfajme, že v budúcnosti sa prístup štrukturálnym fondom zjednoduší pre všetky krajiny Viete, že je tu veľký problém so štruktúralnými fondmi v tom, že sú tu veľké oneskorenia pri vyplácaní. Možno by sa to dalo vnímať tak, že tento fond by mohol byť zaujímavý, a možno by sa to malo podrobnejšie preskúmať. Možno by ste sa tomu mohli venovať podrobnejšie vo vašom liste. Isté, že bude to mať isté dopady, ale môže to mať aj pozitívne dopady. E, chcem vás poprosiť o stručnosť, pretože musíme do 18. hodiny e, skončiť našu prácu. Pán Fernández, e, ďakujem naozaj len veľmi stručne. Je zrejme, že chcem túto dohodu oceniť. Isté, že som rád, že bola prijatá. Či už ide o spolufinancovanie na 100%, či už ide o preddavky na roky 2014 až 2020. Pre toto eh, finančné obdobie hovoríme tu zhruba o sume 2 miliard eur. V prípade, že by došlo k predavkom k predfinancovaniu a v prípade, že eh, dôjde k väčšej eh, záťaži danej krajiny, dúfam, že Grécko dosiahne dostatočnú stabilitu na to, aby tieto projekty dokázalo na 100% využiť, pretože sa plánuje, že v istej lehote by sa tieto prostriedky mali využiť. Ak sa tieto prostriedky nevyužijú, čo je predpoklad, tak sa tieto sumy nebudú môcť sprístupniť. Rok 2016 je spojený s eh, istými odhadmi a to má dopady aj na eh, platobný plán a tiež na stratégiu, ktorú vypracovame, nechceme eh, predsa poškodiť iné projekty. Bolo by zaujímavé dozvedieť sa, čo by sa stalo v budúcnosti. Nemôžeme predsa na jednom mieste brať a na inom dávať. To predsa nie je žiadne rozumné riešenie Sice sa to na jednej strane vyrieši, ale na druhej strane e, vznikne nový problém. Rada má vo zvyku nechcieť nič zvyšovať, e, ale veľa škrtať. A to, že sa tu dáva a tam berie, teda takéto presuny, podľa mňa vedú len k tomu, že sa problém len prehlbujú. Máme aj v súvislosti s FC takúto skúsenosť. Rada ako keby z jedného vrecka euro vybrala a potom si ho do druhého vrecka vložila. Neznamená to, že má 2 eurá automaticky, má ešte stále len to isté 1 euro. Teda neznamená to automaticky, že dôjde k multiplikačnému efektu. To, čo nám tvrdí komisia, že by sme mali vytvoriť akýsi nárazník, aby sa nepoškodili ostatné programy. Aj keď ešte nevieme, čo presne rada vlastne chce dosiahnuť, čo chce predložiť, vieme, čo členské štáty budú požadovať. Je tu problém, ktorý je nám všetkým veľmi dobre známy. Rok 2015 je spojený s oneskorenými platbami a to spôsobí problémy aj v súvislosti s týmito dvoma miliardami. Obávam sa, že dôjde k tomu istému problému, ak sa nič neudeje v období e, medzi rokom 2014 až 2020, tak sa situácia ešte zhorší. Potrebujeme e, konkrétne riešenie, čakáme na konkrétny návrh Európskej komisie k tomu, ako je vôbec e, možné konať preventívne, aby programy neboli ohrozené, aby sa situácia s nimi nezhoršovala a aby pomoc, ktorú ponúkame Grécku, neohrozila ostatné národné programy. Ďakujeme. Ďakujem pekne, pán Kolmel. Ďakujem, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať eh, zástupcovi komisie za podrobné vyjadrenia a najmä aj eh, za toto administratívno-technické vysvetlenie. Ja eh, chcem podporiť svojho predrečníka pána Fernandeša v tom, čo povedal o opatrnosti, aby eh, sa tu nevytvárala nejaká prekladová stanica, že sa budú presovať prostriedky z jedného miesta na iné. A ešte je taká všeobecná poznámka. Podľa mňa je veľmi nešťastné rozhodnutie že čoraz viac podliehame pokušeniu nepomenúvať veci dostatočne jasne a zretelne. Hovorilo sa o negatívnom raste, čo sa v minulosti označovalo eh, ako znižovanie, zmenšovanie ekonomiky. Teraz tu hovoríme o spolufinancovaní na 100%. To predsa nie je nič iné ako financovanie je to 100% financovanie Európskou úniou, tak to by sa to malo predsa aj pomenovať. Podľa mňa by to vnieslo dostatočnú jasnosť do celej veci a občan si to rozhodne zaslúži. Čo sa týka samotného programu, myslím si, že tu podliehame pokušeniu, že ten nesprávny liek, ktorý sme podali, nefungoval pretože bol nesprávny a teraz my len vlastne zvyšujeme dávku toho istého lieku. A pritom vieme, že v Grécku je e, obrovský problém na úrovni e, štátnych e, štruktúr, štátnej správy a celá vec sa nezlepší len tým, že teraz povieme, že by sme mali najvyššie prostriedky pre Grécko, ešte stále bude platiť, že štátna správa v Grécku nefunguje. A Grécko doteraz nebolo schopné prostriedky v plnej miere ani ktoré boli sprístupnené, aj preto, že tam nefunguje štátna správa. Mali by sme si teda prestať navrávať, že vytvoríme takýto program a všetko sa zlepší. Ja ešte stále čakám na návrh skutočnej pomoci Grécku. Bol by som rád, keby sa nám to podarilo nejakým spôsobom spracovať rozumne. Merci. Just un point. Ďakujem. Ešte jedna vec. Európsky parlament má mať e, právomoc e, monitorovať e, implementáciu reforiem, ku ktorým sa Grécko zaviazalo, aby to neboli iba slova pani Gardia Zabal. Ďakujem pekne. Myslím, že bolo eh, hodné, že komisia eh, navrhla takúto zmenu štruktúrnych fondov eh, voči Grécku. Myslím, že to bol dobrý návrh. A to, že sa zvýšilo spolufinancovanie na 100%, sa dalo očakávať vzhľadom na situáciu v oblasti platieb v rozpočte na roky 2014 až 2020. Celkový dopad bude negatívny, ale na aktuálny rok eh, ten dopad nebude neutrálny a preto by sme nemali podceňovať eh, dopad na zvyšok rozpočtu. Tie doplnkové platby, ktoré by sa mohli prijať, ak tých 20 miliard nebude vyplatených, to bude mať eh, veľmi závažné dopady. A myslím, že parlament si musí uvedomiť, že my už hovoríme o platbách veľmi dlho, hovoríme dlho o tom, že by sme mali tieto platby uvoľniť a ak teraz v prípade Grécka zmeníme pravidlá, myslím, že tým vytvoríme ďalší problém, pretože napokon budeme mať čoraz viac nezaplatených faktúr. Je to teda len e, ďalší, ďalšie drevo um, na oheň. Myslím, že komisii veľmi vyhovuje, že sa môže teraz takto schovať za Grécko a tým obhájiť ten obrovský počet nezaplatených faktúr. A keď sa pozeráme do budúcna, naozaj neviem, ako to dopadne. Napriek tomu, že e, bol stanovený jasný cieľ zaplatiť e, nezaplatené faktúry e, do istej lehoty. Ďakujeme pekne, pani Vana. Ďakujem a ja v mene zelených môžem povedať, že my tento balíček rozhodne podporujeme a tiež oceňujeme tento zjednodušený postup. Dnes sme diskutovali vo výbore REGI. Napokon niektorí kolegovia tam boli prítomní. Pani komisárka Kretu nám tento um, balíček uh, predstavila. Myslím si, že význam takýchto uh, potenciálnych investícií by sme nemali podceňovať. Štrukturálne fondy uh, sa veľmi výrazne podielajú na greckej ekonomike, na verejných investíciách v krajine a keď e, môj predrečník poukazoval na nedostatky v štátnej správe v Grécku. Práve v tomto balíku e, je veľký podiel prostriedkov, ak sa nemýlim, určených na technickú podporu. A to podľa mňa je veľmi dôležité. Máme tu aj my náš podiel zodpovednosti konať čo najrýchlejšie a celú vec prebrať v tomto zrýchlenom konaní. Chcem oceniť tiež, že sme dostali list, e, kde je podrobne popísaný celý postup a taktiež e, sa tam reaguje na naše otázky, na naše e, výhrady, čo sa týka konkrétnych záväzkov, ale celkovo dúfam, že sa celá vec pracuje čo najrýchlejšie. Bol by to podľa mňa pozitívny signál aj pre ďalší vývoj tejto diskusie na úrovni rady. Ďakujem pekne, pán Maňka. Ďakujem, pán predseda E, plán komisie v oblasti platieb ktorý sme aj my podporili hovoril že v roku two thousand and fifteen pokrieme všetky očakávané platby z implementácie nových programov plus uhradíme staré záväzky tak že na konci roku two thousand and fifteen nám zostane twenty miliárd nezaplatených faktúr. chcem sa opýtať že e, je, je samozrejme že to že implementácia mešká e, nových programov mešká je, je nie je dobrá správa. A chcem sa opýtať, že tým, že mešká a budú finančné prostriedky platobné nevyčerpané, či ich e, použijeme aj na to, aby sme staré záväzky uhradili skôr. To znamená, že na konci roka nebude 20 miliárd, ale možno 19 miliárd nezaplatených faktúr. A to isté platí aj pre rok 2016. Ďakujem. Merci, Ďakujem pekne, pán Omarži. Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Už to mm, tu odznelo. Výbor Regi dnes zasadal aj zložení koordinátorov a zdôraznili sme viacero bodov. V prvom rade si myslím, že treba naozaj zdať hold e, komisii, ktorá tak veľmi rýchle navrhla e, zmeny nariadenia pretože času je málo a som rád, že výbory si to uvedomujú, keďže sa rozhodlo o zjednodušenom postupe, keďže ak by balík nebol čo najrychlejšie schválený, tak by Grécko nemalo dosť likvidity, ktorú potrebuje a v konečnom dôsledku by to hrozilo aj niektoré programy, ktoré jednoznačne musia sa rozbehnúť a taktiež sú aj mnohí, ktorí čakajú na zaplatenie za programy. A ešte odpoviem na niektoré pripomienky, ktoré tu odzneli. Ehm, Vystáva viacero otázok o štruktúrálnych fondoch Neplatí to však iba pre Grécko, ale týka sa to všetkých regiónov Európy. Ak sa pozriete na mieru čerpania e, fondov, tak na rozdiel od toho, čo sa všeobecne e, hovorí, Grécko a grécké regióny nečerpajú najmenej prostriedky. Nie je to teda pravda. A pri všetkých regiónoch v Európe je potreba zjednodušenia. Treba naozaj zredukovať byrokraciu, pretože to veľmi komplikuje život v teréne a dúfam, že vďaka e, že teda všetky výbory si to uvedomia. A ešte chcem povedať, že návrh nariadenia je z rozpočtového hľadiska neutrálne, čo znamená, že tu nevyplývajú žiadne nové výdavky. Pán Zani ako posledný. Grazie, molto brevemente, presidente. Eh, io credo... Mm, Ďakujem pekne, budem stručný. Na rozdiel od toho, čo povedali niektorí kolegovia, podľa mňa to nie je dobrý nápad a to z dvoch dôvodov. Mm, poprvé z politického dôvodu. Myslím si, že Komisia a európske inštitúcie vytvorili v Grécku katastrofu e, týmto tretím záchranným balíčkom. E, tie prvé dva balíčky zlyhali a teraz e, prišli s tretím záchranným balíčkom, ktorý celkom iste taktiež isto zlyhá, pretože sa nebude venovať riešeniu tých skutočných problémov, ktoré v Grécku sú. A preto si myslím, že tento balík nie je dostatočne naplnený obsahom a nebude schopný napraviť tento problém. Je to síce um, pekná suma peňazí, ale niko, ničomu to nepomôže. Podľa mňa ten väčší problém, ktorému Grécko čelí, je jedným slovom euro. krajina dostáva e, prostriedky e, vopred e, nie je schopná to spracovať. Pre greckú ekonomiku je táto mena príliš silná, a nedokáže držať krok a tým pádom sa tieto peniaze len vyhazujú von oknom. To, že sa budú v budúcnosti dokonca ešte poskytovať a predbivo pred to, Ehm, už kolegovia spomenuli, máme v súčasnosti veľké problémy s platbami a my teraz tieto peniaze vezmeme, ktoré sme najskôr vyplatili. A znamená to, že sa ostatné platby opäť budú musieť posunúť a budú omeškané ďalej štrukturálne fondy, ale aj v iných oblastiach to platí. Tam sa čaká už celé roky na vyplatenie 20 miliard eur sa nevyplatí do, roka, do konca roka 2015 je to predsa veľmi vysoká suma. A návrh komisie podľa mňa nie je dobrý, podľa mňa to nestojí za to. Problém Grécka tým nevyriešime, len sa tým vytvoria ďalšie problémy v rozpočte EÚ, aj keď situácia v oblasti platieb je už tak či tak veľmi zlá. A tým sa úplne podkope úsilie komisie a parlamentu zaplatiť nesplatené faktúry. Je množstvo firiem, nielen v Grécku, ale aj v iných eh, štátoch EÚ, ktoré majú ťažkosti a čakajú na tieto platby, na zaplatenie faktúr. A to sa týka, hovorím, viacerých členských štátov. Toľko teda moje úvahy. Podľa mňa to nie je dobrý návrh. Pán Freza, prosím veľmi stručne. Euh, Keďže Chcem tak či tak vypracovať list s tým, čo tu odznelo. Mm, budeme žiadať komisiu o objasnenie, chceme zrýchlené konanie, chceme, aby tento plán bol úspešný, aby sa grecká ekonomika ozdravila, ale chceme mať jasno v dopade na e, plánované platby a samozrejme chceme, aby neboli, ohrozené, e, ne, neboli ohrození iní E, veritelia. Ďakujem, pán predseda, stručne. V prvom rade chcem povedať, že sa len že ide iba o, predfinancovanie, je to neutrálne, ako to už bolo povedané. Snažíme sa tu riešiť e, problém Grécka s likviditou, Grécko nemá nejaký problém s mierou čerpania. Za obdobie 2007-2013 eh, bola medzi prvými aj vďaka nemalej pomoci na zlepšenie administratívnej štruktúry, takže skôr je to otázka likvidity, hlavne čo sa týka verejného spolufinancovania Niektoré platby sa blížili k splatnosti. Nakopili sa viaceré takéto platby. A možno ešte jedna vec, ktorú som už mal, a to je teda jedna vec, ktorú som mal spomenúť skôr. A prostriedky, ktoré sú k dispozícii na predfinancovanie, sú e, vyčlenené výlučne pre príjimateľov fondov. A je tu aj dekret, ktorý to zaručuje. Nebolo to tak vždy. Potom otázka ako sa vysporiadame s tými dodatočnými dvoma miliardami platieb v roku 2015-2016. Ja som sa snažil vysvetliť, že na základe odhadov členských krajín Ide o istý presun na rok 2016 za ďalšie v prípade nových programoch a pri e, starších programoch ide o presun z roku 2016 na 2017. Samozrejme, my máme plán platieb a je to aj naďalej náš cieľ. Nechceme to ohroziť. Nedá sa vylúčiť, že v roku 2015 kvôli lehotám tie omeškané platby nedosiahnu odhadovaných 20 miliard. Ale nie je to isté, keďže ešte len prídu žiadosti o preplatenie. Ďakujem pekne, pán Freza. Dobre, takže opäť 14. E, septembra budeme o tomto hovoriť. Ja aj vtedy podpíšem list, o ktorom obsahu budeme hovoriť. Ďakujem komisii, konkrétne pánovi Frezovi. Ja ako spravodajca o európskom semestri chcem odprezentovať svoju správu. Zdôrazňujú sa tam dôležité momenty, hlasovanie o Fonde pre strategické investície, má podporiť tie súkromné investície, reaguje to na žiadosť Európskej komisie z 28. novembra 2014. Boli zadefinované hlavné páky na rok 2015. Chcem zdôrazniť aj rozhodnutia o nevyužitých záväzkoch eh, z 2000, obdobia 2007 a 2013 a potom aj predfinancovanie eh, na podporu iniciatívy eh, opatrení v záujme zamestnanosti mladých. Naozaj to je veľmi dôležité vo svetle miery nezamestnanosti mladých v Európe v súčasnosti. Takže pri príležitosti tejto správy sa snažím poukázať aj na to, e, že správa piatich predsedov o e, Európskej menovej a hospodárskej únii je vítaná, ale je dôležité pridať. Takže môžeme zdôrazniť to, o čom sme hovorili aj dnes ráno v zložení koordinátorov, teda, že by sme sa mali zamyslieť nad možným daňovým a rozpočtovým rámcom eurozóny. Autori tejto správy hovorili o stabilizačnom mechanizme pre eurozónu. Čo presne to znamená? Je dôležité o tejto téme hovoriť a diskutovať na pôde parlamentu, aby teda tú iniciatívu nemala výlučne rada. Taktiež vítam schválenie nariadenia o vytvorení fondu pre strategické investície. Tu opäť dôležitú úlohu zohral Európsky parlament a ako už povedal e, kolega Fernández, išlo o to zmierniť dopad na financovanie EFSI. Ja som sa pokúsil o e, maximálnu e, možnú stručnosť, tak písomne, ako aj teraz e, ústne. Chcel by sa niekto vyjadriť, iba pripomeniem, že 10. septembra, dovtedy môžete pridávať pozmenujúce, doplňujúce návrhy, zohľadníme ich a 30. septembra budeme hlasovať. Potom priestorský výbor EKON sa k tomu vyjadri 13. októbra a počas e, e, druhej plenárky v októbri sa bude teda rozhodovať, hlasovať o európskom semestri. Zdá sa, že sa nik o slovo nehlási a preto ideme na ďalší bod. Teraz dostane slovo Jens Geier. Pani Gardia Zabal eh, o tom bude hovoriť. EGF, eh, e konkrétne v prípade Opel. Ďakujem pekne, pán predseda. Je mi ľúto, je tu eh, čoraz menej ľudí. Ako schôdza pokračuje, postupne kolegovia odchádzajú. Ide tu o využitie mobilizácie mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobiť sa globalizácii Opäť e, tu ide o príklad z automobilového priemyslu. Veľmi dobre si ste spomínate, keď sme hovorili o firme Opel v minulosti. Teraz hovoríme o konkrétne e, firme Opel z Nemecka. V dôsledku hospodárskej um, krízy sa počty predajených aut znižujú um, zhruba o 40 Opel mal výrobné centrum v Bochume a tam sa produkcia znižila zhruba o 55 a to malo samozrejme obrovský dopad na e, počet zamestnancov. 2692 ľudí bolo prepustených a preto firma e, sa obrátila na Európsku komisiu s žiadosťou o pomoc z tohto Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Konkrétne 11 miliónov eur bolo požiadaných Európska komisia chcela financovať 60 eh, teda 6,9 milióna eur. Všetky podmienky boli splnené, lehoty, ako aj administratívne požiadavky boli dodržané a preto vám to môžem predložiť eh, na eh, pripomienkovanie a následné schválenie. Ďakujem. Pani Vána, nech sa páči, ďakujem. Chcela by som ešte doplniť, keďže pôsobím v pracovnej skupine vo výbore pre zamestnanosť práve pre túto tému. Toto je konkrétne príklad. Aj v minulosti sme mali podobný prípad aj Solar, kde by bolo podľa mňa vhodné ozrejmiť, či prostriedky z tohto fondu na prispôsobenie sa globalizácii ehm, nie sú v rozpore s legislatívou daného členského štátu, či nenahrádzajú e, povinnosti daného členského štátu, pretože to podmienky stanovené pre využívanie tohto fondu neumožňujú. V tomto prípade takisto, ako aj v prípade Aleo Solar, ešte nie je celkom podľa mňa objasnené, či e, sú tu splnené všetky podmienky a či sa tu nenahrádza zásah e, nemeckého štátu. E, my teda v mene skupiny preložíme isté pozmeňovacie návrhy, aby sme naozaj zabezpečili, že všetko prebieha v slode s pravidlami využívania tohto fondu EGF. Ďakujem, zdá, že sa nik nehlasí o slovo. Lehota beží do 15. septembra. E, rozpráva a hlasovanie na výbore 30. septembra. Pán Fernández nahradza pána Rubiga. Ide o druhú, druhý prípad e, použitia GF teraz konkrétne v prípade Fordu v Gente. Merci, monsieur. Genk. No, euh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja prednesiem túto správu v mene kolegu Pala Rubicha. Ide tu o žiadosť aby sa pomohlo ľuďom, ktorí prišli o zamestnanie v dvoch firmách, ktoré boli postihnuté takýmto opatrením. 4881 ľudí bolo prepustených zo zamestnania. Celková suma, o ktorú sa tu žiada, je zhruba 10 miliónov eur. Komisia sa e, rozhodla zúčastniť na 40 tejto pomoci. A keďže v tomto smere nie sú žiadne problémy a keďže sa dodržiavajú e, príslušné pravidla, sme za to, aby sa tento fond mohol mobilizovať a využiť, aby sa mohlo pomôcť všetkým týmto um, ehm, pracujúcim, ktorí prišli v zamestnanie dôvodu e, z globalizácie povedzme, keďže o toto presne ide. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Zdá sa, že sa nik nechce vyjadriť, takže pán Depre. Ďakujem, pán predseda. Ja som tieňový spravodajca politickej skupiny ALDE. Najskôr jedno upresnenie z mojej strany. Ja som vás opravil, keď ste hovorili o e, Ženk, pretože Henk je to mesto vo Flánsku a pred samohláskou sa volančne G vyslovuje Ch, čiže Cheng. Kolega Fernández to už opísali, ja iba chcem povedať, že je to akýsi symbol a otriaslo to celým regiónom v Belgicku. Išlo o montážny závod v Fordu a vzhľadom na to, že sú prebytočné kapacity v Európe, tak e, tu boli viaceré hrozby, ale e, spolu s vedením a personálom bola uzavretá dohoda a pracovné miesta mali byť zaručené až do roku 2020. Bolo to podpísané v roku 2010. V auguste 2012 vedenie potvrdilo tento záväzok, teda neprepušťať až do roku 2020 a v októbri e, oznámi zavretie závodu. Naozaj to bolo veľmi mm, náhle. Nie je to veľmi priemyselná oblasť belgická, 4000 bez práce, plus priamo dotknutí subdodávateľia e, výrazne sa zvyšila miera nezamestnanosti, E, e, ekonomická činnosť e, klesla o 2 percentuálne body v danej oblasti a naozaj prepustení zamestnanci veľmi ťažko mohli nájsť novú prácu, keďže, ako som už povedal, nie je veľmi mm, industrializovaná. Vzhľadom na počet dotknutých a vzhľadom na okolnosti, za akých sa to udialo, ja tu chcem zdať hod aj e, Guardia Zabal e, kolegyni, keďže výroba bola presunutá do Španielska, pri Valencii, takže naozaj je tu veľká solidarita. Boli prejavené, bola prejavená solidarita. Áno, e, vieme, že ste, máme pocit, že ste naozaj veľmi zaangažovaní. Ďakujeme za uh, tieto slova. Už sme boli presvedčení, ale predsa len teraz sa už naozaj nevieme dočkať hlasovania. Ešte posledný rečník, pán Andrej Novakov. Ide o mobilizáciu fondu Solidarity EU, katastrofy v Bulharsku a Grécku v roku 2004. Благодарю, господин председател. Римляните са казали Vox Populi, Vox Dei. Сиреч глас народен, глас Божи. Nuž, je to... Hovorí sa, že teda e, hlas ľudu je hlas Boží, ale dnes nepotrebujeme e, tak veľmi hlas ľudu skôr potrebujeme hlas, ktorý bude hovoriť za ľud. A myslím si, že o čom vlastne je Európa. Európa je predovšetkým o solidarite. Avšak solidaritu treba vyjadriť aj v dobrom čase. A jediná pomoc, ktorá je užitočná, je pomoc, ktorá prichádza na čas. A 223 miliónov eur to je e, to sú škody, ktoré boli spôsobené začiatkom tohto roku záplavami v Bulharsku a tieto záplavy zničili e, domy, obydlia, škôlky, komunitné centra, opery, e, infraštruktúru, nakladanie s odpadom, kanalizácia. Malo to obrovský veľký dopad na e, ľudí, ktorí už bojujú s chudobou v Grécku. Ten, tie záplavy a tie škody boli vo, vo výške 400 miliónov eur a mm, ako viete, v Spojených štátoch je 50 federálnych štátov to a jeden federálny región a kamkoľvek idete, ľudia sa považujú všetko si za Američanov, koľko Európanov sa naozaj identifikuje s tým, že je Európan. Mali by sme naozaj pracovať na tomto, aby sa ľudia cítili Európanmi nielen v dobrých, ale aj v zlých časoch. A hovoríme tu o rôznych katastrofách v poslednej dobe v Bulharsku, Grécku. Avšak keď dochádza k nejakej takej situácii alebo dojde k takej udalosti, tak um, uplatňujeme rovnak nejakú eh, mali by sme eh, prijať metódu, aby sme dokázali poskytnúť peniaze eh, obyvateľom do šiestich mesiacov. A členské štáty musia jednoducho platiť svoje príspevky na čas. A keď, sú, keď naše platby sú oneskorené, potom dochádza k oneskoreniam a preto by som vás chcel podporiť, aby sme podporili to, túto um, uznesenie, ktoré zvolá potom, aby sme dokázali rýchlo pomôcť eh, krajinám, ktoré sa ocitli v naliehavej situácii, tak aby sme čo najskôr mohli poskytnúť peniaze tým, ktorí naliehavo potrebujú. Ďakujem pekne, pán mm, kolega. No takže platby boli urychlené v rámci možností. Myslím, že sa s tým môžeme stotožniť. Ak sa nik už nechce prihlásiť, tak sme vyčerpali pracovný program. Ešte oznámim, že nasledujúce schôdze budú 14. a 15. septembra v Bruseli. Týmto končím schôdzu. Dovidenia. Vous allez mettre à signer. Oh, bah, vite. Hein.